the interpreter. Okay, friends. Uh, first we'll give a, a, a possibility for the... Vážení kolegovia, dáme najprv možnosť tlmočníkom, aby uh, povedali to, čo chcú. Takže nech sa páči. Choice, choice. Tlmočníci by radi informovali poslucháčov, že prebieha 37. dňom protestná akcia, keď tlmočníci protestujú proti jednostranne vnúteným pracovným podmienkam bez regulárnych konzultácií. Na tejto schôdzi sa prejaví táto protestná akcia, takže skončíme presne v plánovanom čase o 18.30. Okay, friends, uh, then we... Uh, ďakujeme. A teda ideme hlasovať otázka na ústne zodpovedanie na komisiu, na, na radu, pardon. Návrh odporúčania rady, pokiaľ ide o prístup k ochrane, sociálnej ochrane pre zamestnancov a SZČO. Otváram hlasovanie. And the vote. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý, 47 hlasov za, 0 proti. We'll, uh, for... Ďalšie hlasovanie, otázka na komisiu v tejto istej veci. Teraz otvorím hlasovanie. All have voted because if Hlasovali všetci? Ak áno, ozatváram hlasovanie. 49 za, 0 proti. Návrh bol prijatý. Favor and nil again. So thank you for that. Uh, Takže ďakujeme veľmi pekne a teraz ideme na bežný uh, hlasovací zoznam a konkrétne začíname s uh, rovnováhou medzi pracovnými a, živo- a osobnými povinnosťami alebo súkromným životom. 263 za, proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. Júri 28 za, proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. Kompromis M za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 2, 6, 4 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 2, 6, 5 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Návrh 276 že 66, pardon, ten odpadáva. Návrh 267 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 268 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 269 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 21 na strane 4 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Strana 5, návrh teda pardon, strana 6, návrh e, kompromis 22. Kompromis 22 is important. Kompromis 22, to je za. Proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 8, za. Aha, pardon, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. kompromis 23 za, proti, drželi sa, prijatý. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. FAM 35 a zároveň návrh 340 za, proti, zdržali sa, zametnutá. Návrh 3, 3, 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 4, 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 4, 2, 3 a 4, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 347 e, za, proti, zdržali sa. To si overíme. 347, otváram hlasovanie. And the vote is now closed. And it's carried by 20. Konec hlasovania, 26 hlasov bolo za, takže prijaté ďalej. 348 za, teda to odpadáva. Takže kompromis 25 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 361 plus 32, kto je za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Alternatívny kompromis 26a za, proti, zdržali sa, Navrh zamietnutý. To si overíme. Kompromis 26A. Otváram hlasovanie. Teraz ešte prepašte ECR e, eh, hlasuje s jedným poslancom navyše. The vote is closed. Konec hlasovania, návrh bol zamietnutý 23 hlasmi. Kompromis. 26 za, proti Želi sa. Návrh prijatý. Amendment 384. 384 za, proti, zdržali sa. Overíme si 384. Otváram hlasovanie. Koniec teraz hlasovania. Návrh bol zamietnutý 26 hlasmi. Ďalej FEM 39 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 388 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 389 za, o, prepáčte, tento odpadáva think it falls. No, no, no, no. We put to the vote. Put to okay. The vote. We, we vote on amendment 3, a 3, 8, 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. 3, 9, 3 za. Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. 3, 9, 4 to odpadáva. 9, ešte jednotka nám tiež odpadáva. Tak, ale druhá časť tejto časti, 3-9 jednotky. O tom hlasovať budeme. Does it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 396 odpadáva, tak 397, kompromis M, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 7, kto je za, proti, zdržal sa, návrh prijatý, návrh 414, 414, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté kompromis, prejdeme si ešte 414, overíme si to, otvorím hlasovania. SAD tých je príliš veľa. Je to teraz v poriadku? Okay. okay. Uh, it's uh, rejected by 30 votes. Zamietnuté 30 hlasmi. Ďalej kompromis 32, kto je za, proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Kompromis I, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Ďalej návrh návrh 28, kompromis 28, kto je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 440, kto je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 29, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 30, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis B. Za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Júri, 39 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Štyri, šesť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 469 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 4. It falls 4, 5, 7 to odpadáva. A kompromis eh, Môžeme aj ďalej prediskutovať neskôr, ale toto odpadáva ďalej. Eh, kompromis 33. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Amendment 491. Have you... 491. Za, proti, zdržali sa. Toto si overíme. 491. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Uh, and it's rejected by 30. Návrh bol zamietnutý 47 hlasmi. 492 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 494. Overíme si ešte návrh 492. Štyri, 2. Hlasovali ste k tomuto návrhu? 492. Bolo to zamietnuté 79 hlasmi. We go to amendment 494, to je ústny pomenovací návrh zo strany skupiny SAD. Kto je za? Kto, sa, kto je proti? Kto sa zdržal? To si overíme. 494. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 25 hlasov e, bolo za, takže prijaté. Ďalej 495 za, proti, držali sa, návrh prijatý. Kompromis je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 503, hlasovanie po častiach. Čas prvá za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Čas druhá. Tá by mala odpadnúť. Ideme na kompromis 34. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. To amendment 528, those in... E, teraz ďalší návrh za, 528 za, proti, overíme si to, 528. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý 27 hlasmi. 529 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý, to si ale ešte overíme. 529, otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý 28 hlasmi. 5, 3, 0, teda odpadáva, či nie? No, Nie, o tom budeme hlasovať. 5-0 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 5, 3, 1 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Uh, we vote of FAM 52. FAM 52, kto je za, proti, kto sa zdržal, návrh bol prijatý. Ďalej, P4, to nám odpadáva. Ideme na návrh 5.4, 5.4.6, pardon, e, to je ústne, ústny návrh SAD za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Ďalej 5, 4, 8 za, proti, držali sa, to si overíme, overíme si návrh 5, 4, 7, 5, 4, 8, prepačte, 5, 4, 8, overujeme si 5, 4, 8, teraz e, koniec hlasovania, it is carried. Návrh bol prijatý 27 hlasmi. To bolo veľmi tesné. E, ďalej kompromis 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Kompromis e, K za, proti, zdržal sa. Návrh prijatý, tak ako je ten predtým. Ďalej 5, 6, 7, kto je za, proti, kto sa držal. Overíme si 5, 6, 7. Otváram hlasovanie. Teraz koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý 32 hlasmi. Ďalej návrh 5, 7, 1 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, ďalej 572, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh zamietnutý, 573 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 578 za, proti, zdržali sa, návrhu metódy. Návrh 577, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 574, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si návrh 574. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 39 hlasov proti. Návrh 575. 576. Pardon, návrh 575. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Overíme si návrh 575. The vote is now closed. it's rejected by one vote. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 576. Kto je za? Proti? držali sa zamietnuté. Overíme si. Návrh 576. Koniec hlasovania prijaté 33 hlasov za, 12 proti. Návrh 580. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 579. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 581 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis e, L, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 40, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 588, kto je za, proti, zdržali sa prijaté Overíme si návrh 588. Otváram hlasovanie. And the vote is now closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej. Návrh 500. Pardon, kompromis 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 601. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 602 spolu s návrhom 603. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej kompromis 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej kompromis 39. Kto je za? Proti? zdrželi sa prijaté. Návrh 619 spolu s návrhom 620. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 621. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 622, kto je za, proti, Zdrželi sa, overíme si návrh 622, otváram hlasovanie, koniec hlasovania, prijaté rozdielom jedného hlasu. Ďalej, návrh 623, kto je za, proti, zdrželi sa zamietnuté. Návrh 624, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 625, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 626, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Navrh 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si návrh 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 30 hlasov proti. Ďalej návrh 628, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si návrh 628. Nech sa páči, otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 31 hlasov proti. Ďalej nasleduje návrh Júri 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si návrh Júri 50. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 35 hlasmi. Návrh 629. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme si návrh 629, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozdielom jedného hlasu. Ďalej návrh 630 spolu s FAM 55, to je za, proti, zdržali sa. Myslím, že si to musíme overiť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 29 hlasov proti. Ďalej. Návrh 627, to je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalej. Návrh 631 spolu s návrhom Jury 51, kto je za. Proti Overíme si návrh 631 spolu s Júri 51. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zametnuté. 30 hlasov proti. Ďalej. Návrh 632. Je to ústny pozmeňovací návrh skupiny SAD. To je za proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale predpokladám, že si to budeme chcieť overiť. Otváram hlasovanie, koniec hlasovania o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Je to prijaté 37 hlasov za. Ďalej nasleduje Júri 52, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 633, kto je za? Proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Overíme si. Návrh 633. The vote is still open. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozdielom troch hlasov. Ďalej, kompromis 41, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 649, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 651, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 652, ten je bezpredmetný. Návrh 653 spolu s návrhom 600... A nie. Nasleduje návrh FAM 58, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 42, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Amendment 669. 669, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 670 spolu s návrhom 671 a FAM 60, to je za proti, zdržali sa prijaté. We go to article 19. Článok 19. Návrh 676, to je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz článok 20 odsek 1, pododsek 1, návrh 677. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 678. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 600. 79. Kto je za? proti, zdržali sa, overíme si návrh 679, nech sa páči, hlasujte. And the vote is now closed. Koniec hlasovania. Jednoznačne zamietnuté, ale najskôr to vôbec také jasné nebolo. Okay. Okay. Then we go to compromise 7, those in favor. Kompromis 7, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 21, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Júri 2, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 28 za, proti, zdržali sa. Overíme si návrh 28. Otváram hlasovanie. And the vote is now closed. Konec hlasovania. Zamietnuté rozdielom dvoch hlasov. Návrh 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 29 Aha, tento je bezpredmetný. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 35 spolu s návrhom 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje pozmeňovací návrh 43. Kto je za? 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si návrh 44. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté 31 hlasov za. Návrh 45 je bezpredmetný. Teraz nasleduje návrh 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 48. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej, návrh 52, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 53 spolu s návrhom 54, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Juri 6 za, proti, zdržali sa prijaté. FAM 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej. we go to amendment 83. Pozmeňujúci návrh 83. Kto je za? Proti? Musíme si to overiť. Návrh 83. Otáram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Rozdielom troch hlasov ďalej. Juri 11, to je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Pozňací návrh 88, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. FAM 9 spolu s návrhom 94, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. Návrh 91, kto je za, proti, overíme si návrh 91. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. 43 hlasov za. Ďalej. Návrh 86, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 92 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 93 za, proti, overíme si návrh 93, otváram hlasovanie. Amendment 93, the vote is now closed. Konec hlasovania. Schválené. 32 hlasov za čom je problém, prosím? Návrh 95, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 96 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Júri 12, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 97 za proti, zdržali sa prijaté. Juri 13, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Juri 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 100, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Juri 17, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh. A overíme si Juri 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 115. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Júri 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis A. Kto je za? Prosím. Proti? Zdržali sa? Teda to bol kompromis 8, pardon. 125. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 126, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. FAM 11, kto je za, proti, overíme si FAM 11, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté rozdielom dvoch hlasov. 127 za, proti, zdrhali sa zamietnutí, kompromis 9 za, proti, zdrhali sa prijatí, prejdeme na kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 153 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. A prejdeme na kompromis 12. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. A prejdeme na pozmeňujúci návrh 178 Aha, takže ten je bezpredmetný a prejdeme na kompromis 13. Kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. Pozmienujúci návrh 181 za. Proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 14 za. Proti, zdržali sa prijatí. A prejdeme na pozmienujúci návrh 197 ale ten je bezpredmetný. Takže prejdeme na kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 200 spolu s pozmeňujúcim návrhom 177 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže to si overíme pozmeňujúci návrh 200 spolu s pozmeňujúcim návrhom 177. Hlasujte. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté rozdielom jedného hlasu. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 214 a 214 je bezpredmetný. kompromis 17. Kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 216. Za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Takto si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté rozdielom jedného, dvoch hlasov. Kompromis C za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis D za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za. Kompromis 18, kto je za. Kompromis 18, kto je za. Proti. To si overíme. Kompromis 18 si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté 40 hlasmi. A 12 hlasov bolo proti. Kompromis E. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Kompromis F, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 239 za, proti, zdržali sa prijatí. 240, pardon, 241 za, proti, zdržali sa prijatí, 242 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa prijatí. FAM 26 je bezpredmetný. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 246. 246 za, Ten je tiež bezpredmetný zase. Keďže to si overíme, či sa o tom bude hlasovať alebo nie. Takže prejdeme na pozmeňujúci návrh 248 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 259, prvá časť je bezpredmetná, takže budeme hlasovať o druhej časti tohto pozmeňujúceho návrhu. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu 259 za, proti, to si overíme, druhú časť. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté 32 hlasmi. si na 261 za, proti, zdržali sa zamietnutý, myslím ale to si overíme. V každom prípade 261. Hlasujte, prosím. Je to ukončené. A bolo to hlas- e, zamietnuté rozdielom jedného hlasu. Pozmenujúci návrh. A takže záverečné hlasovanie Pán Martán, e NFC chce predložiť menšinové vyjadrenie alebo stanovisko. Môžete nám to zaslať písomne. Áno, ďakujeme pekne. Takže budeme hlasovať o návrhu správy, znení pozmeňujúcich návrhov. Hlasujte, prosím. Hlasovanie bude uzavreté čo skoro. A bolo to prijaté 34 hlasov za, 14 proti. No a teraz budeme musieť hlasovať o mandáte. hlasujte o mandáte a potrebujeme väčšinu. Musí to byť viac ako 28 hlasov za. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté 37 hlasmi. To znamená, že môžeme vstúpiť, respektíve začať medziinstitucionálne rokovania. And a special thank you. Ja, radi by sme poďakovali pánu Kázovi, ktorý bol spravodajcom.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 Prosím kolegovia, kto chce opustiť miestnosť, spravte tak v tichosti a čo najrýchlejšie. Prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. A budeme musieť rýchlo začať. Bye bye. Friends, small talk must take place outside the... Kolegyne, kolegovia, v debatách pokračujte prosím mimo našej zasadačky. A ešte rád, raz by som rada zopakovala, Mr. Kasa, I just want to say thank you. Pán Kasa, chceli by sme len poďakovať. <laughs> Mr. Kasa? Mr. Kasa? Mr. Kasa, I just wanted to say thank you. Pán Kasa, ja by som chcela poďakovať za vašu prácu na tejto správe. Bola to veľmi zaujímavá časť našej práce. No a teraz sa Dáme slovo pánu Lenársovi, pretože sme sa dostali k bodu 10 programu Zriadenie Európskeho orgánu práce. A keďže vy ste spravodajcom, tak máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Po zaujímavom hlasovaní prejdeme k ďalšej téme. No, podľa občanov sloboda študovať, pracovať alebo podnikať kdekoľvek v Európskej únie je najlepším, najlepšou vecou na EÚ a inklúzia, sociálna spravodlivosť je tiež veľmi cenená a preto Európska únia musí dosiahnuť tieto obidva ciele, zaistiť slobodu pohybu, ale súčasne aj spravodlivosť pohybu, aby práva zamestnancov boli chránené a zaručené v celej EÚ. E, predchádzalo sa nespravodlivej hospodárskej súťaži a bojovalo proti podvodom. Ja pochádzam z najkrajšieho regiónu z Európskej únii a e, v našej provincii je len 5 kilometrov medzi e, belgicko-holandskou hranicou a nemecko-holandskou hranicou. Takže ja myslím, že musíme dať našim občanom možnosť využívať cezhraničné možnosti a slobodu pohybu. A na to, aby sme to zaistili aj do budúcnosti, musíme podporiť spravodlivosť a férovosť mobility zamestnancov a na to potrebujeme prísne, jasné a uplatňovateľné práva. Veľa sa v tejto oblasti urobilo. Máme smernicu o vysielaní zamestnancov. Mnohé plány sú predložené, no a tieto pravidlá sú absolútne nevyhnutné. Avšak pravidlá sú na nič, ak sa, ak nemôžeme ich eh, riadne uplatňovať. Čiže a potrebujeme lepšie eh, uplatňovanie európskych pravidel v oblasti mobility. A keďže Európania sú čoraz mobilnejší, viac ako 70 miliónov občanov eh, žije alebo pracuje v inom členskom štáte, ako majú národnosť, tak treba podporiť práva. A tu prichádza na rad Európsky orgán práce. No a môj návrh teraz je podpora zriadenia Európskeho orgánu práce. Myslím, že to je ešte stále chýbajúci článok. Musíme sa zameriavať na dodržiavanie, dohľad nad dodržiavaním a musíme mať jasné a účinné nástroje na to. No, pridaná hodnota je hlavne v dozeraní na dodržiavanie a ja mám preto pochybnosti o tom, aby musela splňať iné úlohy ako zamestnanecké, eh, eh, zamestnanecké eh, hľadanie zamestnania. Ja myslím, že mobilita je úplne kľúčová na to, aby sme zaistili, že jednotlivci, malé a stredné podniky budú informovaní o svojich právach a povinnostiach v oblasti mobility, slobody pohybu služieb a koordinácii sociálneho zabezpečenia. Som, myslím si, že z dôvodu efektívnosti a účinnosti je najlepšie dávať do teda rozsahu pôsobu tohto orgánu alebo na nižšej úrovni napríklad dvojstrannými dojednaniami medzi členskými štátmi napríklad v oblasti fiskálnej koordinácie. Takže mi sa páči myšlienka, tak ako navrhu niektorí ľudia, vytvoriť e, nejaké jednotné poradne, ale to nemá byť úlohou tohto orgánu. Hlavnou povinnosťou by malo byť dozrenie na uplatňovanie e, pravidel. Ako som už povedal, potrebujeme adekvátne kompetencie a nástroje pre orgán na to, aby dokázal vykonávať svoju prácu. Je nezmyselné vytvárať administratívneho bezzubého tigra. Potrebujeme e, orgán, ktorý môže skutočne konať. A preto e, kompetencie nemôžeme len na dobrovoľne, dobrovoľnej báze, ale vo veľmi výnimočných prípadoch eh, nezúčastňovanie môže byť akceptované. Len keď spolu spolupracujeme, eh, naplno získame a vytvoríme nejaké rozdiely a preto úloha mediácie orgánov by mohla byť rozšírená a mohli by tam, mohla by tam patriť aj možnosti eh, urovnávania sporov. Viem, že väčšina kolegov si pozorne správu prečítala, tak nebudem prezentovať všetky detaily. Dovolte mi len povedať, že ja som sa snažil udržať rovnováhu medzi kompetenciami členských štátov, princípu subsidiarity na jednej strane a, želaním, aby sme vytvorili orgán, ktorý skutočne funguje. Snažil som sa nájsť tú rovnováhu, dúfam, že sa nám podarí spolupracovať na to, aby sme udržali túto rovnováhu v celom procese. komisárka Tajsenová stanová veľmi prísnu lehotu, chce, aby v roku 2019 tento orgán fungoval. Ja by som bol rád, tieto ambície podporil a dúfam, že väčšina kolegov to urobí tiež. Máme pred sebou veľmi veľa práce, čaká nás, alebo máme za sebou už veľmi veľa meetingov s ľuďmi z komisie, s expertami e, z univerzít, e, z praxe. Ja sa teším na túto spoluprácu a chcem, aby Európsky orgán pre prácu začal fungovať čo najrychlejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostane teraz spravodajca za SAD, pán Pirinsky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. My súhlasíme s pozíciou, že Európsky orgán práce je veľmi potrebný z dvoch hlavných dôvodov. Poprvé, existujúca koordinácia medzi národnými orgánmi musí byť podporená, posilnená a výmena informácií a najlepších postupov musí byť zlepšená na to, aby sme prispeli k skutočne férovej mobilite zamestnancov a jednotnému trhu, aby sme tam zaradili aj skutočné pracovné trhy v súlade s pravidlami a zákonmi EÚ. Po druhé, sledujeme veľmi neférové praktiky e, pracovnej mobility ako diskriminácia, zneužívanie zamestnancov a rôzne formy sociálnych podvodov, ktoré porušujú základné práva európskych občanov a vyžadujú si e, angažované potlačanie. Po druhé, v tomto ohľade vítame návrh komisie z 13. marca ako krok správnym smerom na vytvorenie štruktúr v rámci Európskej inštitucionálnej štruktúry, ktorý bude, ktorá bude zodpovedná za to, aby interakcie medzi kompetentnými národnými orgánmi boli zlepšené a aplikácia európskeho práva bola konzistentnejšia efekt, a efektívnejšia. A táto štruktúra, tento orgán mal prispieť eh, k posilneniu právomoci národných orgánov a k posilneniu ich kapacít, ako aj eh, by mal podporiť spoločné aktivity národných orgánov proti porušovaniam európskych zákonov a pravidel pre eh, spravodlivú mobilitu a vnútorný trh. A po tretie, súčasne myslíme, že návrh komisie potrebuje ďalšie, ďalší, ďalšie pripracovania musí byť lepšie zameraný No, to sa týka cieľov a úloh e, orgánu a prostriedkov implementácie v súlade s existujúcimi postupmi a štruktúrami. Po štvrté, návrh správy pána Lenársa, ktorému som chcel veľmi poďakovať za jeho prácu a som presvedčený o tom, že je to dobrý základ e, na spustenie práce, vypracovanie stanoviska tohto výboru keďže podporuje vytvorenie takéhoto orgánu a e, snaží sa o to, aby bol skutočne fungujúci na, pri prekonávaní súčasných e, víziev mobility zamestnancov na vnútornom trhu. Sú to však dva aspekty, ktoré sú sporné a ktorých by trebalo diskutovať. E, poprvé, rozsah pôsobnosti by mal byť, nemal byť obmedzený len na vysielaných zamestnancov, a po druhé na to, aby to bolo len uplatňovate pravidel a, vytváranie dojmu, že bude koordinovať s národnými orgánmi. A takisto aj ten e, nástroj na riešenie prípadných sporov e, vnímam podobne a myslím si, že by tiež aj tento nástroj mohol predstavovať isté problémy, e, pokiaľ ide o príjmanie konečnej správy. Čo tu kontroverzné veci a môžu ovplyvniť negatívne fungovanie alebo vytvorenie nového orgánu, čo by bola škoda. Po piaté, prednostňujeme, pokiaľ ide o vytvorenie pozície EMPL, čo týka ELA, aby sme si najprv vyjasnili rozsah aktivít tohto orgánu. Počas našej práce na návrh komisie sme, sme sa dopracovali k, alebo narazili sme na rôzne termíny, rôzne výrazy, ktoré e, vlastne mali vyjadrovať to isté v rôznych e, dokumentoch komisie. Keď hovoríme o voľnom pohybe osob, hovoríme o mobilných e, pracovníkoch alebo mobilných občanoch, alebo ten, ten hraničný, pohraničný zamestnanec, ten anglický výraz commuter, je to to isté alebo nie je to to isté, zahraničná mobilita je to to isté ako pracovná mobilita, mobilita práce v rámci EÚ, proste sú rôzne rozdiely, pokiaľ ide o definície tých istých e, konceptov, ktoré sú častokrát rozmanité, teda tie definície. A toto by sa malo vyjasniť a definovať e, v tom predpise rovnako ako aj v iných legislatívnych predpisoch e, to ošetrené je. Rozsah aktivít tohto orgánu je dôležitým krokom, ak chceme, aby boli dobre jeho ciele aktivity vykonávané. Chceme, aby boli tam dobre nastavené právomoci, aby tento orgán prispieval k implementácii európskeho e, práva, aby sa bránilo e, nezákonným pracovným postupom. Chceme, aby bola dosiahnutá rovnováha medzi právomocami národných orgánov a právomocami daného orgánu ELA, pokiaľ ide naplnenie jeho cieľov, mal by e, posilňovať implementáciu Eh, európskeho práva a takisto by mal byť aj aktívny, pokiaľ ide o hodnotenie rizika a pokiaľ ide o spoločné inšpekcie, pokiaľ ide o mediáciu a tak ďalej. Eh, tento orgán by mal spolupracovať s vlastne ďalšími európskymi štruktúrami a vychádzať z analýz, ktoré tieto inštitúcie vykonávajú. Eh, to sú tie detailné štúdie, pokiaľ ide o zamestnanosť, pokiaľ ide o sociálne otázky, mobilitu a tak ďalej. A organizačná štruktúra eh, by mala byť taká, aby umožnila dobre fungovanie tohto orgánu. Netreba to nejako detálne teraz preberať, ale eh, to dobre fungovanie súvisí s troma vecami. Poprvé, ak sa budú pulovať už existujúce štruktúry do tohto orgánu, mali by sme tam zahrnúť iba tie, ktoré budú prispievať k lepšej spolupráci, k interakcii s národnými orgánmi, aby sa bojovalo proti nedodržiavaniu eh, pravidel v oblasti mobility. Ako už povedal aj spravodajca, nie je jasné prečo e, ten e, úrad na koordináciu aj e, niektoré ďalšie, prečo by mali tiež spadať po tento orgán. Ak sa to stane, tak môže sa stať, že nebudú dobre fungovať a nebudú efektívne fungovať, pretože ich vlastne integrálne časti, časti stade vyberieme. Potom je tu celá galaxia štruktúr, sieti, jednotiek, výborov a tak ďalej, ktoré súvisia s aplikovaním eh, eh, legislatívy v oblasti mobility eh, v EU a táto, tento problém sa nedá teraz vyriešiť, ale jedna z ďalších úloh tohto orgánu by mala byť pripraviť návrh, pokiaľ ide o streamlining. Potom poďalšie E, tá platforma pre prácu e, si tiež vyžaduje e, konkrétnu, konkrétne návrhy. Nie je možno tú platformu iba zlikvidovať bez toho, aby komisia povedala, ako jej práca bude pokračovať. Myslíme si, že sekretariat platformy, ktorý podporuje spoluprácu s Byrom, to by vlastne ten orgán mal prebrať tieto aktivity, ale tá platforma by mala ďalej pokračovať ako nezávislá platforma v iných oblastiach, tzv. falošné SZČ, nedodržiavanie e, legislatívy v rôznych pracovných oblastiach a tak ďalej. Toto je osvedčený postup aj v prípade e, podobných orgánov, ktoré pracujú v tej istej oblasti. A to dojedna niektoré v takom prípade alebo to teda je to tvrdenie, že v takomto prípade by bolo náročné pre e, správnu radu pracovať, to nie je relevantný argument. Bežný postup bežný postup je tak, taký, že inde to problém nebýva, takže prečo by to mal byť problém tu? Ak chceme, aby dobre fungoval tento orgán, môžeme zvážiť, e, že si predstavíme výkonný, výkonnú radu, ktorá bude súčasťou e, tej organizačnej štruktúry a v rámci tej stakeholder skupiny, skupiny stakeholderov, e, by sme chceli mať lepšiu reprezentáciu vrátanie sektorových sociálnych partnerov, najmä z tých sektorov, ktorých sa viac e, týkajú tieto postupy mobility alebo zneužívania, vykoristovania v rámci mobility. To je doprava, domáca práca, polnohospodárstvo, e, horeka a tak ďalej. E, a vychádza nám z toho, že treba ešte veľa práce na to, aby to bolo všetko nastavené dobre. Času nie je veľa. Máme tu lehotu na pozmeňovacie návrhy. Chceli sme ju trošku posunúť na neskôr a to sa nepodarilo. Takže mali by sme sa asi snažiť byť čo možno najaktívnejší a čo možno najpraktickejší, aby sme mohli zareagovať na tieto skutočné potreby v EÚ a na trhu práce a aby sme aj reagovali na potreby našich občanov, ktorí nás sledujú aj tieto téme sa veľmi venujú naši občania v Európe. E, ďakujem za vašu e, trpezlivosť. Tá téma je vážna, takže preto som sa chcel tak bližšie vyjadriť. You, e, Ďakujem pekne, áno, určite to stálo za to. Pani Tabesius, ECR. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajcovi správa alebo jej návrh, ktoré sa týka Európskeho orgánu práce, na nás robí, do, robí dojem. Naša politická skupina chce podporiť zámer vytvorenia tejto organizácie a síce viacero agentúr a grémy, aby sa takto zoskupilo pod jednu strechu, tak povediac, aby došlo k racionalizácii zoštíhlení celého procesu. To znie dobré, ale myslíme si, že ďalším krokom by malo byť, aby aktuálne orgány a, a grémia, ktoré sa takto zoskupia, aby sa mali vlastne postupne zrušiť, inak totiž vzniká riziko zdvojených štruktúr na úrovni EÚ. A tomu by sme sa mali vyhnúť. Napríklad budovanie nových IT portálov, ktoré budú vlastne konkurovať už vzniknutým štruktúram. Potenciálne je tiež jasné, ako tieto nové IT portály budú jednoducho prístupné pre malé stredné podniky alebo ako pridanú hodnotu poskytnú. Viaceré národné vlády už vyjadrili pochybnosti, či princíp subsidiarity naozaj bude zachovaný v tomto prípade. Mali by sme jasne určiť, že tieto nové štruktúry budú v rámci e, aktuálneho rozpočtu financovateľné, ak totiž chceme zaistiť pridanú hodnotu z európskej úrovne, musí to byť e, rozpočtové neutrálne. Nová štruktúra preto by mala fungovať efektívnejšie a lepšie ako doteraz funkčné štruktúry. Okrem toho nesmie byť presúvaný žiadny súbor kompetencií, e, tiež tento postup nesmie byť záväzný, čo sa týka posudzovania, správania a posúvania kompetencií medzi Európskou úniou úrovňou a členskými štátmi. Okrem toho sa chystám predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú tretích krajín, a ich príslušníkov, ktorí majú povolenie na pobyt v jednom členskom štáte, to nemôže byť posudzované podľa pravidiel možno hraničnej práce pre e, občanov Európskej únie, tak aby neboli v rovnakej pozícii títo príslušníci tretich krajín. A ešte jedna poznámka k ochrane údajov. Vieme, že verejné orgány sú dosť náchylné na útoky zvonku v ich počítačových sieťach a, a tento orgán ELA bude uchovávať dosť veľké objemy dát európskych občanov. Mali by sme zaistiť e, dostatočné bezpečnostné opatrenia, aby bolo všetko zaistené. A ešte úplne posledná vec, automatické predlženie existencie tých, tejto organizácie po 5 rokoch. Pracovné trhy budú poznačené smernicou eh, o vyslaní pracovníkov, o harmonizácii sociálnych systémov a taktiež eh, po Brexite dôjde k zásadným zmenám. A či táto nová štruktúra naozaj bude schopná držať krok s týmto vývojom, to sa nevie ešte dnes určiť, preto by sme to mali ponechať toto rozhodnutie na neskôr v primeranom čase, aby sa to mohlo predtým preskúmať a vyhodnotiť. Teším sa že však na spoluprácu so spravodajcom a postavím sa k tomu jednoznačne konštruktívne. Ďakujem. Thank you. Uh, Marian Harkin. Ďakujem. Ďalej Marian Harkin. Ďakujem pekne. Všetci tu uh, v parlamente podporujeme návrhy, ktoré uh, budú znamenať, že lepšie bude fungovať jednotný trh. Keď sa pozriete, aké výzvy uvádza komisia v tejto oblasti, nedostatočná podpora, nejaké usmernenie jednotlivcov aj podnikov v cezhraničných situáciách, plus to, že na národnej úrovni sú nedostatočné kapacity, pokiaľ ide o e, podporu spolupráce medzi orgánmi na, medz, na cezhraničnej úrovni. A e, už sme zo zviazu mobilita prešli k viazu férová mobilita. Za posledné roky to je zaujímavé. Vždy hovoríme o veľ, voľnom obchode, že to je základný e, princíp, ale už sme trochu ďalej. Ale všetci dobre vieme, že ak chceme garantovať voľný pohyb, tak potrebujeme isté pravidlá, aby sme túto férovú mobilitu aj garantovali. A to si vyšadruje informácie, podporu, spoluprácu medzi orgánmi. A súhlasím so spravodajcom, tiež to vyžaduje, aby sme mali isté mechanizmy na vymáhanie týchto pravidel. Takže tie otázky, ktoré tu chceme zodpovedať, alebo tá otázka je, či tento orgán ELA, či to je naozaj vhodný nástroj na to, aby e, tieto ciele splnil. Či bude e, výrazný príspevok k tomu, aby sa to naozaj stalo. Či má na to právomoci, či má na to zdroje, či má na to kapacitu, rozsah. To sú presne tie otázky, ktoré budeme riešiť tu na výbore. Ako už povedali viacerí kolegovia, ďalšia otázka je, či to, pridaná, pridanú, či to prida, podáva alebo poskytuje e, pridanú európsku hodnotu. Viem, že tam je istá neochota niektorých členských štátov, e, niektorých organizácií, pokiaľ ide o ten pôvodný návrh a treba sa aj týmto výhradám seriózne venovať. Ale chcem sa poďakovať pravdajcovi, myslím, že jeho pozícia je veľmi jasná, hovorí, e, že hlavnou úlohou orgánu je vymáhanie. A takisto hovorí, že jeho názor je taký, že zaangažovanie členských štátov by nemalo byť dobrovoľné, okrem veľmi výnimočných prípadov. O tomto môžeme hovoriť aj ďalej, ale myslím, že bude to náročné. Ale v každom prípade e, tomuto sa budeme na ďalšie mesiace venovať. Na no záver chcem povedať, že moja osobná pozícia je taká, že tento orgán práce musí mať pridanú hodnotu, výraznú pridanú hodnotu, musí mať tú, tú, tú, tú právomoc, tú, tú autoritu, aby svoju prácu naozaj mohol vykonávať. Musí eh, rozhodne využívať tie možnosti, ktoré už má k dispozícii a treba sa uistiť, že nebude eh, nejakým spôsobom nahrádzať tú dobrú prácu, ktorá už dnes je vykonávať zo strany ostatných orgánov a agentúr. Napríklad e, platforma pre nedeklarovanú prácu. Streamlining samozrejme je veľmi dôležitý cieľ, ale musíme byť veľmi obozretní, aby sme nestratili, neprišli o tú prácu, dobrú prácu, ktorá už bola vykonaná. Opäť ďakujem spravodajcovi za jeho prácu a, a teším sa na ďalšie stretnutie k tejto téme. Ďakujem, generálne Karin. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj spravodajcovi za ten úvod. E, úprimne e, povedané, nemyslím si, že by bolo, alebo že bolo veľmi ľahké mať, e, alebo že by bol ľahké mať nejakú absolútnu pozíciu k, tejto, k tomuto návrhu komisie. Prečo? Lebo je ľahké ukazovať prstom, hovoriť, aká, je pridaný, aká je pridaná hodnota tejto, tohto orgánu, alebo aká by bola, ale zároveň nás čakajú mnohé nové e, výzvy. Čiže ak sa pozrieme na ten veľký problém voľného pohybu e, pracujúcich, tak problém nie je ten, že by tí ľudia nemohli cestovať. Práve naopak, ten jednotný trh, ten vnútorný trh e, sa využíva zo strany zamestnávateľov tak, aby dávali podtlak, aby tlačili na svojich zamestnancov. A uvidíme, ako by ten orgán toto dokázal vyriešiť, alebo aspoň čiastočne. Potom e, komisia hovorí o posilnení mobility. Treba, aby bolo ľahšie e, sa hýbať, aby bola lepšia mobilita. Ale na našej skupine si myslíme, že treba zvorazniť iné, iné veci. Treba zdôrazniť e, spravodlivú mobilitu a bojovať proti sociálnemu dumpingu, ktorý, a to takým spôsobom, aby členské štáty mohli tieto veci koordinovať aby mohli konať, keď sa pravidla vnútorného trhu zneužívajú. Čiže máme e, pripravené nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré horizontálnym spôsobom sa venujú týmto témam. Treba e, vylepšiť nie mobilitu v prvom rade, ale boj proti sociálnemu dumpingu. A boli sme radi, keby tu bola aj jasnejšia úloha pre sociálnych partnerov. Tí by nemali mať iba nejakú konzultatívnu funkciu. Oni sú predsa aktívni v mnohých členských štátoch a mali by mať rozhodujúcu úlohu aj v novej agentúre. A potom um, čakáme na to, alebo očakávame, že e, sa budú riešiť tie problémy, ktoré sú v oblasti rozdielov medzi tým, ako fungujú zamestnanci, pracovníci v jednotlivých krajinách. kde sú odbory, kde to funguje trochu inak a dôležité je, aby ten orgán ne e, deštruoval alebo neničil to, e, čo už na národnej úrovni niekde funguje. A takisto, aby sme e, tie zdroje na národnej úrovni nedávali niekam inde. Napríklad na rade, ak ľudia, ktorí pracujú proste nemalo by tam dochádzať nejakým e, presunom zamestnancov, ktoré by neboli užitočné. A potom e, máme kritický, kritický názor, pokiaľ ide o tento e, návrh, ale chceme vykonať istý dialog, chceme, aby prebehol, aby sa ten text e, vylepšil, aby mohol naozaj poskytovať pridanú hodnotu, aby sa posilnila aj úloha sociálnych partnerov. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Chce niekto vystúpiť za zelených? Nie? Ďalej FTD. Chce niekto vystúpiť? Nie? Ďalej ENF. Chce niekto vystúpiť? Nie? Dobre. Pani Šojdrová. Nech sa páči. Ďakujem. Pani e, predsednička. chcem sa pripojiť k tým, e, ktorí majú isté pochybnosti a isté otázky, pokiaľ ide o vznik e, tejto agentúry, pretože to nie je agentúra, má to byť orgán, authority, to nie je agency. Čiže mali sme sa rozhodnúť, čo chceme, či chceme orgán, ktorý má silné právomoci, alebo chceme agentúru, ktorá je skôr koordinačná. Rozumiem tomu, že potrebujeme autoritu, teda skôr agentúru, ktorá bude e, pomáhať komisii pri e, vynúcovaní a implementácii dohľadu nad právnym rámcom. To si myslím, že je tá podstata. A očakávam, že sa nebude rozširovať počet úradníkov, ale že to bude efektívne to si myslím, že je zásadné, že takisto bude dodržaná subsidiarita. Budem navrhovať, aby aj to sídlo bolo tam, ako sme sa zaviazali v rámci medzi inštitucionálnej dohody, teda že bude v novom členskom štáte, pokiaľ takýto orgán alebo takáto agentúra vznikne. A reagujem iba na to, že viacerí z vás povedali, že tu bude agentúra, ale v návrhu to je orgán. A chcem ešte povedať, že nie je vyjasnená otázka platenia, pretože tam je napísané v tom návrhu, že, viacere, že za viaceré tieto aktivity sa bude platiť. A chcela by som počuť aj od komisie, ako je to presne myslené, či napríklad pre podniky tieto informácie budú dostupné zadarmo. Ja očakávam, že ak podnikatelia a zamestnanci sa budú obracať na túto agentúru s otázkami, ktoré im vyplývajú z ich povinností, ktoré sú dané legislatívou, tak e, informácie budú poskytnuté zdarma. To si myslím, že je dosť dôležité. A ešte by som apelovala na to, aby v každom prípade bola právomoc členských štátov posilnená v tom, aby každý členský štát mal právo zastúpenie v jednotlivých komisiách a orgánoch e, tieto agentúry či orgánu. Proste, aby každý členský štát mal nárok na to, právo na to, aby tam mal svojich zástupcov. Každý členský štát. Ďakujem. Thank you. I'll give the floor. Ďakujeme. Teraz pán Didier. Merci beaucoup. Euh, nous savons que... Ďakujem pekne. Vieme, že cieľom je sprístupniť ľuďom túto obrovskú mašinériu Európskej únie. A predtým, ako sa vytvorí takáto nová inštitúcia, taký nový orgán, musíme si uvedomiť, ako reagujú naši ľudia, ktorí si položia otázku, nakoľko je takýto orgán nevyhnutný, užitočný, či Európska únia nechce nahradzať členské štáty, aké budú mať právomoci, tieto nové subjekty. Podľa mňa tieto otázky sú legitímne a je našou úlohou vyhnúť sa akýmkoľvek nejasnostiam. Myslím si, že sociálna Európa naozaj potrebuje skutočný orgán v tejto oblasti, aby sa bojovalo proti sociálnym podvodom, proti nekalej hospodárskej súťaži, proti všetkým formám neprávosti, nespravodlivosti, ktoré súvisia s mm, prácou a s mobilitou. Tento orgán podľa mňa musí mať e, vo svojom poslaní ochranu práv pracujúcich v Európskej únii, aby bolo viac spravodlivosti, musí mať dostatočné vybavenie, musí mať dostatočné finančné prostriedky, aby bol dostatočne legitímny. Tieto prostriedky znamenajú, že Európsky parlament bude musieť byť veľmi silný, napríklad bude musieť byť zastúpený, napríklad v správnej rade, budú tam musieť byť experti a tento orgán tiež by mal mať dostatočne ambiciózny rozpočet. Samozrejme za predpokladu, že to nebude na úkor ostatných politických a sociálnych oblastí a tiež za predpokladu, že z tohto orgánu nevznikne a na toto bude treba dbať eh, len taká bublina. Teda podľa mňa tento orgán by mal mať eh, operačné úlohy, ale zároveň by mal konať eh, v obmedzenom rámci. Teda mali by sa dodržiavať právomoci členských štátov. Chcel by som osobitne vyzvihnúť prístup poslanca Lenarsa, teda spravodajcu, tak ako to napokon povedal aj sám na úvod. Snaží sa totiž nájsť hodnú rovnováhu, aby sa zachovali právomoci členských štátov, ale zároveň právomoci Európskej únie. Snaží chrániť sociálnu Európu. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kalve Šambon. Gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne. Za Alde už to aj zaznelo. Pani Harkin, pani spravodajkynia ja to povedala, ja s ňou súhlasím, ale ešte e, trošku e, doplním tomu, čo teraz zaznelo od predrečníka, s tým súhlasím tak na 80%. Myslím si, že netreba o tom hovoriť ako o nejaké diskusiu, že proste existencia tejto agentúry nejako zasahuje do suverenity členských štátov, lebo potom napríklad ako to je z ECB, ako je to s e, vesmírnou agentúrou a ďalšími. Nejde o členské štáty. Ide o to, aby sme uznali, že trhy práce každého členského štátu už e, staročia z dôvodov geologických, klimatických, kultúrnych a tak ďalej e, sú odlišné a budú ešte dlho odlišné, možno aj navždy. Nedá sa homogenizovať tieto rôzne e, štruktúry, každá je iná, aj inštitúcie sú častokrát iné a fungujú inak. O to nejde. Ide o to, že máme jednotný trh, kde je teoreticky plná mobilita a sú tam viaceré transverzálne problémy, ktoré súvisia s minimálnymi právami e, pracovníkov a dochádza k istému e, regresu. To nejde iba o, na tej, o, o tú národnú úroveň, ale ide nie o detail trhu práce, ktorý je na národnej úrovni, ale takto transverzálne. Na to potrebujeme európsku víziu, ktorá bude využívať e, možnosť isté orientácie pre všetkých, aby sa plnili európske predpisy, tie sú rovnako platné ako iná legislatíva a dôležité je, aby samozrejme ten dizajn nebude dokonalý, e, to sa nikdy nestane, ale treba nastaviť istý užitočný nástroj, ktorý budú môcť naši zamestnanci, naši občania používať a potom postupne časom e, sa e, táto štruktúra bude vylepšovať snať a bude reagovať na tie potreby, ktoré máme tu, pokiaľ ide o ten európsky rámec veľkých transverzálnych e, práv. Ale treba, aby sme mali veľký, aby sme veľmi pozorne e, spravili to, že naozaj dáme tomuto orgánu tie e, právomoci, ktoré má mať, čiže benchmarking, asimilácia výsledkov a tak ďalej, o tom hovoríme, aby nemali tie veci, ktoré už sa vykonávajú inde. Tam sa hovorí o tom, že táto agentúra má robiť nejaké štúdie, ale počkajte, štúdie, to je Eurofound, OSHA, CDFO a ďalší. Toto nie je nejaká ďalšia agentúra, aby ich možno koordinovali v poriadku, to by mohlo byť fajn, ale aby to takto nedopadlo za každým, keď hovorím o tých e, zdrojoch, aby to nedochádzalo k nejakej duplicite, aby bolo jasne povedané, kde to je potrebné, táto aktivita. A tých aktivít alebo tých oblastí je dosť, takže nevymýšľame tie, ktoré, e, kde to dôležité nie je. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujeme. Nevidím nikoho ďalšieho, kto by sa hlásil. No one who wants to take the floor. Okay. Uh, perhaps if the DG employment wants to... Možno komisia sa chce vyjadriť, DG zamestnanosť, nech sa páči. Thank you, uh, Mrs. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja zastupujem DG Ample. Stručne by som uh, rád povedal tri veci. Poprvé, chceme sa poďakovať za to, že prebieha táto prvá diskusia dnes. Pán spravodajca sa vyjadril, že komisia od samého počiatku navrhla veľmi ambiciózny časový plán, aby sa ho držíte, za to sme vďační. Ja viem, aké ťažké je prispôsobiť sa takýmto krátkým časovým lehotám a aké úsilie si to vyžaduje. Za to ďakujeme. Ďakujeme aj za osobitnú podporu, ktorú nám prejavujete a ktorá rezonuje z vašej správy. Isté, že e, medzi nami sú isté rozdiely v našich prístupoch. Po rokovaniach získate nepochybne jasný mandát. Tešíme sa na tieto rokovania a to je posledná vec, ktorú chcem povedať ja som si pozorne vypočul všetky vystúpenia, prečítal som si správu. Vnímame isté rozdiely. Uvedomujeme si, že musíme poskytnúť ďalšie informácie o niektorých návrhoch. Napríklad prvá úloha, ktorú sme navrhli pre tento nový orgán, a si to úloha informovať. Posledná siedma úloha, to sa týka uľahčovania pôsobenia aktérov v prípade narušenia fungovania trhu práce aj tu sme si pozorne vypočuli vaše vyjadrenia o pridanej hodnote a taktiež o tom bezubom tigrovi, ktorého ste tu spomenuli, o bubline, ďalej vzťahy s platformou na boj proti práci na čierno. Toto všetko sme teda vzali na vedomie. Náš balík je balík, snahe zajistiť prevenciu aj riadne presadzovanie aktuálnych pravidiel Európsky orgán práce má poskytovať informácie, poskytovať členským štátom priestor na šírenie týchto informácií. Aj to je súčasťou prevencie. Teda ešte raz srdečná vďaka. Ja naozaj môžem povedať, že sme plne k dispozícii. Budeme ochotne pokračovať v rokovaniach so spravodajcom aj s spravodajcami. Budeme v kontakte. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Časový plány nasledovný. Lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší 17. júla na poludnie. Na budúci týždeň. Preskúmanie pozmeňovacích návrhov 29. a 30. augusta, potom hlasovanie o výbore prebehne 18. oktobra a termín v pláne zatiaľ nebol potvrdený. Uh, Lenár, chcete zareagovať na záver rozpravy? Ak uh, ste navrhli zmenu lehoty na zajtra, ja súhlasím, ak to kolegom vyhovuje, mne to nevadí. Ja by som to tiež radšej mala takto Odbrmenilo by nás to, bola by to úľava pred letom, ale nemôžem. Nedá sa to, nepodarilo sa to. Pokračujeme teda v programe. Bod 11 na našom programe ochrana osôb, ktorí upozorňujú na porušovanie unijného práva. Spravodajcom je pán Silikiotis, ale zastupuje ho pani Riniero Kari a dávame týto slovo. Tak, forman. Jeg vil gerne starte med at undskylde på vegne af min kollega Silikiotis, Ďakujem pekne. Ja teda zastupujem kolegu Silikiotisa, ktorý sa dnes nemôže zúčastniť schôdze. Požiadal ma, aby som ho zastúpila v úlohe spravodajcu. Celá naša skupina tieto diskusie veľmi pozorne sleduje, pretože je to naša nosná téma a veľmi pozorne sledujeme vývoj tejto tematiky, čo sa týka osob, ktorí upozorňujú na porušovanie unijného práva. Je to dobrý základ pre ďalšie konanie. Je to otázka, ktorú sme sa snažili rozpracovať v našom návrhu, ale zároveň sme sa snažili tiež dať priestor čo najmenšiemu počtu pozmeňujúcich návrhov, aby rezonoval náš postoj. Chcela by som zúraziť 6 hlavných bodov. Poprvé, potreba zaručiť anonymitu týchto bielých vrán. A ďalej po druhé, je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice, aby sme mohli to rozšíriť aj o verejné inštitúcie, o vládu. To znamená, že eh, štátni úradníci budú mať eh, možno čerpať ochranu a to z titulu tejto smernice ďalej po tretie. Chceme eh, zajistiť čo najvyššiu mieru ochrany na európskej úrovni. Spravodajca je súčasťou organizácie, ktorá umožňuje ochranu týchto upozorovateľov na nekalé praktiky. Ďalej horizontálna povaha tohto procesu, tak aby tieto osoby mohli interne upozorniť podnik, ale tiež, aby sa mohli obrátiť aj na verejné inštitúcie, aby nebola iba jediná možnosť osloviť len verejné orgány. Ďalej po piaté, aj tu sa týka rozsahu pôsobnosti smernice, aj tu žiadame o rozšírenie, aby to zahrňalo všetky aspekty verejného záujmu, najmä legislatívu, ktorá sa týka sektora práce, ale tiež celý súbor ďalších stratégií, ktoré idú v rozpore s verejným záujmom. A ešte posledná vec, úloha týchto bielých vrán podľa nás to nemusí byť len priamy zamestnanie z podniku alebo verejnej inštitúcie, teda štátny zamestnanec. Môže to byť človek, ktorý je zainteresovaný do diania z iných dôvodov. Čo sa týka príloh, naša skupina predloží isté pozmeňovacie návrhy v tomto smere, pretože sa domnievame, že je treba snažiť sa to nastaviť čo najjednoduchšie. Aj tu si myslíme, že by sa to malo zahrnúť viacero rôznych aspektov. Veľmi radi si vypočujeme stanoviska kolegov a veríme, že sa nám podarí spoločnými sílami vypracovať vynikajúce stanovisko pre výbor júry. Ďakujem. Ďakujeme pekne. David Kaza je jeden z deňových spravodajcov. Zastupuje ho niekto? Nie. Ďalej, Michal Detien, nech sa páči, tenevý spravodajca SAD. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že či už hovoríme o Panama Papers, Leaks, potreba tejto smernice je nepochybná, neočkriepiteľná. Napokon aj eh, Spravodlivosť iniciatívy Semiorika na to poukazuje. Tento konkrétny návrh sa týka súkromného verejného sektora, a snaží sa zavádzať interné, externé e, systémy upozornení. Sociálni partnery pri vytváraní týchto systémov musia byť zahrnutí do tohto procesu. Tu návrh podľa nás nehovorí dostatočne jasne. Návrh smernice zahrňa okrem toho len možnosť upozorniť na niektoré aspekty práva, ktoré sú porušované porušovanie práv pracujúcich to úplne chýba a to podľa mňa je veľký nedostatok. To musíme zmeniť, pretože ak by to takto ostalo, bolo by to nepripustné z našej strany. Ďalej, čo sa týka právneho základu, aj tu ide len o posilnenie vnútorného trhu. Aj to podľa mňa nezachádza dostatočne ďaleko. To spôsobuje absurdné situácie možno, dajme tomu zamestnanec, by mohol upozorniť, že dochádza k porušeniu práv zvierat, ale nemôže informovať o tom, že došlo k porušeniu jeho vlastných práv. Musíme sa snažiť, aby aj takéto prípady boli pokryté. Myslím, že uznáte, že je tu ešte veľký priestor veci meniť, zlepšovať a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 sprawa Jakoba Gui przeciwko Republice Mołdawii. Okrem panamských e, dokumentov e, je tu aj aféra Dieselgate alebo Cambridge Analytica. A to dokazuje, že takéto osoby naozaj sú potrebné, najmä v kontexte globalizácie a tiež chamtivosti po peniazoch a zisku to totiž poháňa celý svet a preto sú e, títo ľudia takí dôležití. Isté, že tí, ktorí konajú vo verejnom záujme na prospech e, občanov a celej spoločnosti. A preto musíme prijať e, pravidlá a opatrenia určené na ochranu týchto ochrancov verejného záujmu. Mám niekoľko poznámok aj výhrad konkrétne článku 1, tu sa napríklad hovorí o ochrane niektorých oblastí, tam sa to ohraničuje na niektoré oblasti, my by sme navrhli, aby sa tieto oblasti rozšírili aj o ďalšie. Napríklad, e, čo sa týka minimalizácie možných e, prípadov mučenia, ďalej článok 4, Tu sa hovorí o tom, že verejné inštitúcie by mali byť pokryté napríklad eh, mestské časti s počtom viac ako 10 tisíc obyvateľov. Myslíme si, že ani ostatné mestské časti či um, samozprávy by nemali byť vyňaté, napríklad menšie samozprávy e, alebo mestá a obce s počtom obyvateľov menším ako 10 tisíc. Aj tam môžu byť napríklad veľké prírodné zdroje, aj tam môžu byť rôzne snahy konať protiprávne. A ďalej, článok 13, tu sa uvádza, že títo ochrancovia verejného záujmu budú podliehať ochrane iba ak budú konať externe v prípade, že teda už vyčerpali interný spôsob komunikácie. My sa domnievame, že pri narušení pravidel hospodárskej súťaže napríklad, keď ide o spor, teda ide o dohodu dvoch firiem, vlastne Všetci vedia, o čo ide a interným spôsobom sa to nedá nejako vyriešiť. A okrem toho to môže byť nebezpečné pre tieto osoby a preto by sa to malo ešte prejednať. A ja za seba by som rád ešte dodal, že Polsko tento návrh jednoznačne podporí. Avšak U nás zrejme spôsobí problémy takýto program o ochrane hm, bielých brán. Máme totiž veľmi zlé skúsenosti s tzv. informátormi, ktorí boli kedysi v minulosti tzv. neformálni spolupracovníci v časoch komunizmu, teda u nás je jednoducho v mentalite istá nedôvera voči takýmto ľuďom, ktorí niečo vynášajú na vonok, informácie a preto je v tomto smere e, spoločnosť dosť e, rezervovaná. Budeme musieť sa zamerať na osvetu, že ochranca verejného záujmu, dajme tomu, môže byť tichým hrdinom, môže to byť vlastne aj vzorový spolupracovník v Polsku, sa to jednoducho vníma úplne inak. Že my stále myslíme na komunizmus, keď sa o niektorých témach nemohlo hovoriť ani hlas doma, pretože sa hovorilo, že dokonca aj steny majú uši. A v Polsku máme návrh zákona na ochranu oznamovateľov, ale ja musím vám povedať, že to je téma, ktorá je pre Poliakov veľmi náročná, ťažká, ale túto smernicu v každom prípade podporujeme. podporujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, to bolo zaujímavé. Jana Tón, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička, a ďakujem možno ste jedinou predsedničkou eh, eh, poslankyňou parlamentu, ktorá vie, že moje meno je Tom a nie Tum. Ja ďakujem eh, spravodajcovi a tiež mám pár pripomienok. Moje osobné skúsenosti sú možno iné ako skúsenosti iných poslancov. Narodil som sa v Sovietskom zväze. A Keď som prežila v režime, ktorý podporoval udávanie. A nemyslíte si, prosím, že toto udávanie bolo uh, len z ohľadu na politické zločiny v Sovietskom zväze. Bolo tiež problém s korupciou, ako všade. A ja e, sa bojím, že keď ja podporíme udávanie, tak to bude nebezpečné, pretože normálny a bežný život ľudí je založený na vzájomnej dôvere inštitúcie a vzťahy občanov s právnymi subjektami tiež musia byť založené na, na, na dôvere. Sú prípady mnohé, kde oznamovateľstvo je dôležité, ale my musíme byť mimoriadne opatrní a nerozširovať eh, pôsobnosť tejto smernice bez úvaha. Preto ja nepodporujem eh, rozšírenie eh, na pracovné právo. V predchádzajúcom bode sme hovorili o pracovných inšpektorátoch, to ďalej, čo by možno fungovalo. Znamovateľia by nemali byť anonimné udávanie, neefektívne a nemorálne Znávateľ musí vždy oznámiť meno príslušným orgánom. Ja nemôžem anonimitu akceptovať. Anonimné udávanie bolo dokonca zakázané v Sovjetskom zväze. Ja to neporovnám z Európskej únie, ja len hovorím o skúsenostiach, ktoré mám, čo som zažila. Musíme grať v skutočnosti, že oznámenie môže byť odôvodnené alebo nie. Musíme chrániť oznamovateľa je veľmi jednoduché zničiť reputáciu o poveste spoločnosti zo dňa na deň. Takže ja podporujem stanovisko komisie, navrhuje to postup pre zváženie správy o nejakých porušeniach najskôr interne a spoločnosť e, alebo nejaký orgán by mal mať možnosť vyriešiť program sám. No a tiež možnosť internej kontroly pre oznamovateľov môže sa stať, že externý orgán kde zbierať sťažnosti zamestnancov hlavne nespokojných zamestnancov, hlavne keď budú anonimné. Musíme sa vyhnúť ešte duplikáciám. Dvor auditorov a výbor pre petície tiež dostáva oznámenia o porušenia zákonov. No a ak to my urobíme v Európskej únie, tak možno sa musíme zamyslieť na to, rozšírením tohto dobrého postupu na krajiny, ktoré majú s nami asociačné dohody, keď hovoríme o Európe, finančných prostriedkoch Európy, ich poplatníkoch, tak by sme mali podporiť našich partnerov, ktorí dostávajú od nás veľa peňazí, aby urobili niečo podobné. A ja vás vyzývam všetkých, aby sme boli opatrní, keď pracujeme na návrhu smernice, aby sme našli rovnováhu medzi chránením záujmov únie a našich aktérov. Ďakujem pekne. Dean Lambert, chcete sa vyjadriť? Áno, ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem tiež spravodajcovi, ktorý nám dal veľmi dobrý základ a dobré východisko. Mňa by zaujímali, zaujímali ma tiež pohľady ostatných poslancov z hľadiska rôznych životných skúseností. A aby sme vedeli, ako by toto opatrenie by malo byť predstavené a vysvetľované. Pretože chceme chrániť záujmy. Sa hovorilo o príkladoch, o nedávnych otázkach a nedávnych udalostiach, či už to boli LuxLeaks, panamské dokumenty, Cambridge Analytica. To všetko sú veci, a iste sa zhodneme všetci na tom, že tieto veci e, verejnú mienku veľmi zaujímajú a nastalujú zásadné otázky o tom, ako fungujú niektoré veci. Ja myslím, že pre našu skupinu, pre nás, toto je veľmi dôležitý legislatívny akt a sme radi, že to bolo, čo komisia nakoniec predložila máme obavy správneho základu a rozšírenie na pracovné alebo zamestnanecké právo. Tu sú rôzne orgány, ale keď sa pozrieme na hlboké systémové zneužitia, tak nie je dôvod, prečo tieto oblasti by mali mať nejakú výnimku, čo sa týka správneho udávania. Myslím, že podniky orgány už potrebujú teraz mať systémy pre ľudí, ktorí zámerne chcú ničiť povesť a reputáciu. Takže nevidíme tu nejaké dodatočné postihy na otázky, ktoré sa týkajú problematiky nejaké odplaty alebo pomsty treba riešiť a ďalej sú tu veci, ktoré ktorých chceme hovoriť, napríklad poskytovanie informácií, napríklad eh, poskytovanie informácií osobe, ktorá podala tú informáciu. Videli, aké dopady to bude mať pre nich. Takže my sa tešíme na ďalšiu prácu. Je to pre nás veľmi dôležité, ale myslím, že niektoré z vecí, o ktorých sa hovorila napríklad o veľkosti tej inštitúcie, to bude závisieť ešte od návrhov ostatných politických skupín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Neviem, či tu je nejaký zastupca ešte i EFDD, ENF. Tí tu tiež nemajú svojho zástupcu. Ďakujem pekne, pán Hoc. Nech sa páči, máte ešte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel niečo k tomu, čo povedala pani Tom. Ja musím povedať, že s ňou súhlasím. Musíme byť veľmi opatrní. Musíme byť opatrní, postupovať inteligentne a rozumne a snažiť sa o nastolenie nejakej rovnováhy. My potrebujeme právne predpisy, ktoré by mali odstrašiť od absurdných alebo falošných daní a ide tiež o reputáciu, ide o pravidlá. My neustále zdôrazňujeme, že osoba, na ktorú sa vzťahujú informácie, oznamovateľa by mala mať právo na spravodlivý proces. Mm, zdôrazňujem, že ochrana musí závisiť od toho, aké pravdivé sú informácie whistleblowera. Je nepripustné, aby každý, e, kto vedie nejaký absurdný názor, aby bol označený za whistleblowera. To vedie k dlhým procesom a potom takéto osoby sú ešte chránené. Ja súhlasím s tým, čo povedala pani Tom. Musíme byť opatrní, ale myslím, že v diskusiách sa takéto otázky dajú vyriešiť. Dá sa dosiahnuť rovnováha. Ďakujem vám všetkým za vaše vyjadrenie lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. V tejto téme je 18. júla o 12.00 vážne pozmeňujúcich návrhov je 29. a 40. augusta. Hlasovať na výbore sa bude 24. septembra a na výbore júri sa bude hlasovať 10. októbra. No, prejdeme pod 12 nášho programu e, Všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2019. Všetky oddiely krátky úvod. Prednesiem ja sama, ako úradujúca predsednička. My sme prijali 9, 19. júna náš, naše stanovisko a mandát do trialógu a mali sme naše usmernenia eh, pre vyjednávací tým. A v mojom návrhu stanoviska opakujem a špecifikujem eh, priority výboru pre zamestnanosť, rozpočtové línie, ktoré podporujú európsky sociálny dialog a opatrenia pre sociálnych partnerov zohrávajú kľúčovú úlohu, keď ide o posilnenie zapojenia sociálnych partnerov, napríklad do európskeho semestra a implementáciu európskeho piliera sociálnych práv. No a preto, je, preto lutujem eh, pokles plade, ktoré navrhuje komisia sa týka priemyselných vzťahov a sociálneho dialógu a je pravdepodobné, že náš výbor predloží pozmeňujúce návrhy a zvýši platby. Tak ako vždy návrh stanoviska odmieta akékoľvek zníženie rozpočtového programu pre zamestnanie, sociálne veci a inklúziu. Ja tiež trvám na tom, aby bola vytvorená rovnováha medzi platbami a záväzkami na to, aby sme umožnili týmto politikám, aby eh, plne využili svoj potenciál. No a preto eh, mi nepáčia, nepáči ten malý nárast, ktorý navrhuje komisia na rozpočet 2019 v porovnaní s rokom 2018. No a ako vždy, my budeme sledovať návrhy komisie, aby tie rozpočtové líny, ktoré sú pre nás dôležité, neboli zoškrtané. No a naše stanovisko je jasné, žiadne agentúry netreba vytvárať alokovaním nových zdrojov a žiadne ďalšie pracovné miesta. A nemôžeme presúvať eh, veci z iných agentúr. No a otváram teraz slovo, eh, otváram teraz diskusiu, slovo dostanú spravodajcovia. Ak sú tu tieňoví spravodajcovia, vidím, že pán Didier je tu, takže dostávate hneď slovo, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička a spravodajkyňa. Keďže sa dostávame do novej etapy tejto správy s rozpočtovými pozmeňujúcimi návrhmi. Ja by som vám chcel ďakovať, rovnako ako celom vášmu e, týmu, pretože máme za sebou konštruktívny dialog. Uskutoční sa ešte dnes po obede za nových spravodajcov a naša spolupráca je výborná, myslím. No a od začiatku naša skupina EPP kladla dôraz na kľúčové prvky podľa nášho názoru a ktoré v správe, ktorá bola prijatá 19. júna, nachádzame, to je odmietnutie všetkých e, alebo znižovania e, rozpočtu na sociálne veci a zamestnanosť. Prioritu treba dať e, boji proti chudobe mladých, dlhodobej nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých, nezamestn- dlhodobej nezamestnanosti, boj proti chudobe, chudobe E, využitie štrukturálnych fondov e, rozumnejšie, efektívnejšie, aby táto veľká politika v Európe mohla využiť plne svoj potenciál. Ďalej iniciatíva pre zamestnanosť mládeže, kde záväzky v roku 2019 musia byť minimálne na rovnaké úrovni ako v roku 2018. No iste sú tu niektoré detaily, ktoré by sa dali podľa nás ešte zlepšiť myslím, že by bolo správne uznať zvýšenie, aj keď skromné, kapitoly o hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej kohezii. To povedať tiež tomu, čomu sa venujeme e, vo výbore. A ďalej ľutujem zníženie programu EURES o 27,5%, rovnako ako zníženie programu pre makrofinancovanie a sociálne podniky o 23% a sme eh, výrazne proti takémuto znižovaniu a to všetko by malo byť uvedené v správy, správe pomocou pozmeňujúcich návrhov, pretože program zamestnanosti a financovanie sociálnych podnikov by mal ostať, to financovanie by ostať na rovnaké úrovni ako v roku 2018. No čo sa týka pilotných projektov, je mi ľúto, že predbežné hodnotenie niektorých pilotných projektov nebolo zrealizované dobrým smerom a myslím samozrejme na pilotný projekt hm, kolegyne pani Klun o rakovinových metastázach. Ja myslím, že analýzy, alebo analýzy komisie neboli, nezodpovedali tým snahám našej kolegyne, takže treba ehm, vytvoriť nové hodnotenia, aké šance na úspech sú minimálne. No a ja by som ešte chcel vyzvať rozpočtové orgány, aby pilotným projektom, e, ktoré boli hodnotené tými najlepšími známkami e, v 2018, boli dostatečne financované, pretože tieto môžu alebo majú dopady na zamestnanosť, na sociálnu sféru a pretože vieme, že sociálne potreby v Európskej únie sú skutočné. Ďakujeme pekne. Slovo teraz zostane Agnes Jongerius za SAD. Áno, ďakujem pekne. Ja hovorím v mene nášho tieňového spravodajcu. No a takým všeobecným úvodom myslím, že musí byť jasné, že my samozrejme podporujeme návrh stanoviska našej predsedničky, E, pretože hlavnými prioritami, alebo hlavné priority sú súčasťou textu, ale samozrejme nás poznáte. My sa snažíme doplniť e, toto stanovisko, ale viete, že e, pilier sociálnych práv, cieľe EU 2020 a cieľe udržateľného rozvoja sú veľmi dobré. Naše hlavné, naše hlavné princípy pri tvorbe rozpočtu 2019. Našim problémom je, že Rada a členské štáty čoraz viace pridávajú rôzne priority EÚ a súčasne egoizmus národných vlád nevedie a negarantuje adekvátne prostriedky, aby boli pridelené spoločným politikám EÚ a to podľa nás bráni EÚ, aby dosahovala a realizovala sluby a reagovala na očakávania občanov. No a týmto dvom nezodpovedným prístupom sa zvyšuje riziko sklamania nedôvery voči EÚ celej Európe. Myslíme si, že kľúčom na programovacie fondy do ďalších rokov v oblasti sociálnej a zamestnaneckej, alebo v oblasti zamestnania, e, proste tým hlavným bude vytvárať synergie, tak aby sme mohli aj rozdeliť sociálne, alebo znižovať sociálne rozdiely a e, aj chudobu, o ktorej sme hovorili aj keď bola prezentácia komisie, pokiaľ ide o dáta súvisiace s európskym semestrom a tam sa jasne povedal, že toto sú hlavné problémy v EU znižovanie rozpočtového programovania pre otázky zamestnanosti a sociálne. Um, to bude vytvárať iba ďalšie problémy, keďže problém s tým, že problém nerovnosti, ten už e, je v tejto fáze vnímaný ako najväčší problém. Chcem povedať alebo spomenúť štyri odlišné e, programy e, v mandáte rozpočtu na sklade nášho tlaku Parlament žiada dostatočné financovanie na to, aby dostatočné zdroje boli a nástroje e, venované budúcnosti mladých ľudí, či sú z mesta alebo sú z výdeku, takže tá záruka pre mladých to je dobrý program, dobre zacelený program pre dočasné, dúfajme dočasné, dočasný e, veľmi špecifický problém, ale takisto chceme riešiť aj dlhodobú e, nerovnosť a teda také dlhodobé sociálne investície. Potom e, záruka pre e, starostlivosť o deti. Tu ide o to, aby deti boli prioritou a aby sa investovalo v prvom rade do detí. Pokiaľ sa nerieši chudoba detí prostredníctvom politických akcií, tak je tu riziko toho, že vyčleníme veľkú časť ďalšej generácie. Európa musí podporovať rovnaké príležitosti pre e, ďalšie generácie a musí e, zavádzať mechanizmy, ktoré budú garantovať, že všetky osoby budú mať potrebné nástroje a služby k dispozícii, aby, mohli, aby sa im mohlo dariť, aby mohli byť dobrými, plnohodnotnými, zodpovednými členmi našej spoločnosti. A to všetko začína tým, že výrazne sa zníži e, chudoba, najmä chudoba detí, a to najlepšie dosiahnete tým, keď budete implementovať dlhodobé spoločenské stabilizátory. Záruka pre deti je kľúčovou štruktúralnou reformou a mala by byť vnímaná ako kľúčová investícia do stability a prosperity Európskej únie, pokiaľ, ktorá je potrebná, pokiaľ chceme, aby rastový potenciál EÚ sa naďalej využíval. Potom ďalšia téma, sociálny dialog. Nemôžeme stále hovoriť o kvalitných pracovných pozíciách, o tom, že e, platy sa majú zvyšovať bez toho, aby sme sa snažili na to, aby sa posilnila sila e, organizácií pracujúcich, pretože práve tieto sú e, veľmi dôležité, pokiaľ chceme mať pre ľudí dobré pracovné pozície a dobré platy. A potom ten Európ, tá európska ten Solidarity Course E SC a takáto solidárna organizácia, organizácia Solidarity, e, tá e, má mať aj kvalitné programy. Nesúhlasíme s výsledkom tohto trialógu, keďže vlastne nie je tam jasne povedané, ako to bude, ako, aké, aké zdroje budú, zdroje financovania tejto iniciatívy a preto musíme jasne v našom stanovisku v tejto veci povedať, aký je náš názor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Trepesius, ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, Všeobecný rozpočet EÚ zahrňa na rok 2019 zhruba 166 miliard eur v záväzných platbách a to je nárast 3%. To je veľa peňazí vzhľadom na Brexit a na možné obchodné konflikty to je ešte stále dosť e, optimistický výhľad. E, Európska únia vníma tento rozpočet ako bezpečný rozpočet a tak sa to aj presadzuje. V zásade táto myšlienka nie je zlá, ale dokazuje to, že sú s tým spojené aj veľké problémy. Rozpočet by mal mať za cieľ riešiť problémy e, eurosystému formou transferov. Teda nejde o to, že by sa peniaze presovali do správnych regiónov, ide o to, Teda presúva sa to do regiónov nie podľa toho, kde je to správne nasaditeľné. Neprebieha dostatočná kontrola využívania prostriedkov často. Zdá sa, ide iba o to, aby sa vykonávali tieto prevody. To predsa nie je správny prístup. Musíme presadiť viac kontroly, viac vlastných zodpovedností a tiež rozpočtovej disciplíny. Európska únia sa snaží budovanie investičných štruktúr eh, plánovaných štátom vykonávať podľa modelu Francúzska. To predsa nie je správny prístup, ani sa to neosvedčilo. Členské štáty Európskej únie by mali prenechať eh, priestor eh, trhovým silám, menej ich regulovať, menej ich obmedzovať. To by naozaj pomohlo podnikom a napokon aj ľuďom. Je to totiž jedna možnosť, ako malé stredné podniky tiež môžu vytvárať pracovné miesta a celý priemysel, pretože nie je politika vytvára pracovné miesta, ešte stále to robí trh pilier sociálnych práv, to je e, politické vyhlásenie e, zámeru, nie je to legislatíva a pritom na mnohých miestach sa to vníma ako naozaj e, legislatívny návrh. Používa sa to ako základ na obhajenie niektorých veľkých súm. Nechcem však len kritizovať, poviem niečo aj na pozitívnu nôtu a síce tento rozpočet posilňuje ochranu európskych hraníc, to je tiež zaistenie našich sociálnych systémov, čo je správne, tiež sa viac peniazy sprístupňuje na pomoc utečencom pred vojnou v Turecku. Ale aby som sa vrátila k úvodu, aktuálna finančná situácia je ešte relatívne dobrá, ale môžu nás čakať aj horšie časy. Musíme pozorne preskúmať, ako tie obmedzené peniaze využijeme. Lepšie kontroly, lepšie previerky jednotlivých programov. To je nevyhnutné. Hovorilo sa tu aj o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých už 4 roky. Neustále upozorňujem, že výsledky tejto iniciatívy sa musia kontrolovať, aby sme dokázali preveriť, či peniaze naozaj sú zmysluplne vynaložené. A to sa to vo výbore neustále zamieta. Musíme naozaj preveriť, či sa tieto peniaze správne využívajú. Sú to tak či tak peniaze európskeho daňového poplatníka. Mali by sme eh, s tým narábať teda opatrne. V každom prípade cieľ konvergencia Eh, sa ťažko dosiahne. Konvergencia v eurozóne eh, sa celkovo znižuje a nemá zmysel eh, nasledovať čoraz viac peňazí, čoraz menej kontrolovať, ako sa využívajú v regiónoch. My sa budeme zasadovať za, za veľké rozdiely, za úplne odlišný prístup. Pokúsime sa o konsenzus pokiaľ to bude možné. V každom prípade sa budeme snažiť pôsobiť konštruktívne rokovaní so spravodajcom a so spravodajkyňou. Ďakujem pekne, pani Lamberts. Yeah, okay, you, I... Ďakujem, budem stručná. My podporujeme v zásade to, akým smerom tento návrh ide, takže budem stručná. otázka tej iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Toto je vec, ktorá pre nás bola vždy dôležitá. Máme tu správu dvoru auditorov a tá hovorí, že ak naozaj chceme, aby e, dané ciele boli dosiahnuté, tak e, treba tam viac zdrojov. Čiže otázka toho, aby tie peniaze naozaj boli dobre vynakladané, samozrejme to je dôležitá vec. A opakovane sa k tomu vraciame, ale členské štáty sú, sú väčšinou neochotné ísť touto cestou. Ale je to dôležité a takisto je veľmi dôležité v tejto chvíli, aby sme neškrtali e, náklady v oblasti sociálnej, v oblasti zamestnanosti, pretože naďalej sú tieto peniaze potrebné. Pokiaľ členské štáty chcú e, vynakladať viac peniazy na iné veci, tak mali by si premyslieť rozpočet ako taký my za každým sme žiadani o to, aby sa robilo s menej peniazmi viac vecí a to má isté obmedzenia a preto chceme vidieť, e, aby to financovanie tam zostalo, aby išlo dokonca hore. A to platí v prípade tej zamestnanosti mladých a tejto iniciatívy a budeme v tomto duchu pripravať aj podmienovacie návrhy. Ďakujem. Thank you. Just to remind you. Ďakujem pekne. Lehota pre pozmeňovacie návrhy je zajtra 12.7. o 16 hlasovanie na výbore EMPO bude 29.8. ráno do obeda a lehota na preklane mm, rozpočtových pozmeňovacích návrhov zo strany jednotlivých členov výboru BUČ e, a takisto aj europoslancov, ktorí budú mať 30 e, podpisov na plenárku, tam je táto ešte možnosť a lehota na tieto pozmeňovacie návrhy rozpočtového charakteru vrátane zo strany skupín je 6. septembra. A potom môžeme mať e, naše návrhy redistribúcie tých peniazí, ktoré už máme v rozpočte, alebo prípadne, e, že by našli nové peniaze. E, to sú jedna a druhá možnosť. Teraz nás tu už veľa nie, ale myslím, že e, bola to stručná, ale dôležitá diskusia tak či tak. Bod 12, ten necháme tak, pozrieme sa na bod číslo 13 na programe, úloha z participácie e, zamestnan- zamestnancov, e, pokiaľ ide o zamestnávanie nezamestnaných osôb. Pani Weber, ďakujem pekne, ak si dobre e, spomínate. Tak keď sme mali prvú výmenu názorov k tomu, to boli, boli tam vyjadrené podobné názory zo strany všetkých politických skupín, bola tam podpora tejto správy 111 pozmeňovacích návrhov bolo predložených a 20 návrhov kompromisných e, návrhov už bolo pripravené Včera bolo stretnutie na úrovni e, zamestnancov a vo veľa vec, veciach sa e, tam našla zhoda. Bude stretnutie tiež spravodajcov 28.8 a budeme takisto hovoriť o kompromisných návrhoch. Ako som už povedala, aj na začiatku myšlienka tu nie je taká, že by bola legislatíva na európskej úrovni e, tejto finančnej participácie e, zamestnancov. Teda myšlienka hlavná je, je taká, aby sa e, používali dobré postupy, ktoré v jednotlivých krajinách existujú, treba sa pozrieť na tie usmernenia, na výmenu skúseností a potom sú isté veci, ktoré treba e, najdávať pozor a medzi tie patrí to, že zamestnanci musia byť školení takým spôsobom, aby chápali, čo takáto finančná účasť e, znamená. Pretože samozrejme, Nemôžeme popierať, že sú tu nejaké rizika s tým súvisiace, alebo mohli by byť, takže je úplne normálna vec, že ľudia plne chápu, aké sú výhody, nevýhody, plusy aj minusy takéhoto niečoho. A samozrejme toto môžu spraviť samotné spoločnosti, ale myslíme si, že je tu istá povinnosť aj pre členské štáty, aby tie adekvátne vysvetlili túto záležitosť. A ako už bolo povedané, žiadna diskriminácia nebude akceptovaná, účasť akéhokoľvek zamestnanca musí byť umožnená a potom je tu jeden dôležitý aspekt, ten sa týka toho, koľko informácií je možné zdieľať e, so všetkými e, aktérmi a v akom čase, pretože to môže byť vec, ktorá je, môže byť dosť citlivá. Napríklad e, predtým, ako chcete uviezť nejaké spoločnosti, nie je možné všetko tam uviezť a zverejniť. E, je to otázka aj toho, aby sa spravilo to, čo je primerané a aby sa to nezneužívalo. Myslím si, že to v zásade je to, čo by som aj ja chcel, e, chcela povedať dnes, alebo čo som chcela povedať. A samozrejme rada si vypočujem aj kolegov, ktorí sa zúčastnia e, na tejto správe svojho aktivitu. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi aby sa pán Pavel, pán Sierus e, z SLD, teda pani, prepačte, pani Jongerius. Sorry, it's, it's the end of the day, excuse me. Prepačte, kde sa chýli ku koncu, ale niekto zabudol na hlasovaciu kartičku, nevadí, tak ide teraz o inú vec. Zúčastnil som sa mene Emiliana Pavela, on mi povedal, že mám za neho povedať, že sa ospravedlňuje, že tu dnes nemôže byť na diskusiu. Dal mi nejaké e, poznámky, ktoré mám prečítať, pokiaľ ide o jeho stanovisko k tejto téme. Finančná účasť zamestnancov e, to je tá schéma EFP, e, môže byť pozitívna aj pre spoločnosti, aj pre zamestnancov, pokiaľ pracovníci sú zaangažovaní do konzultácia, do príjmania rozhodnutí, pokiaľ tieto schémy idú ruka v ruke s dobrým školením, s dobrými informáciami. Pokiaľ ide o výhody, chceli by sme spomenúť trvalo udržateľné riadenie, konštruktívny sociálny dialog a takisto aj iné aspekty, ako napríklad e, spokojnosť zamestnancov so svojou, so svojou prácou, motivácia, možnosť rozvoja a rozvoj istého e, pocitu, že proste prináležím e, k tej firme, že mi záleží e, zvyšnej ziskovosti nakoniec a tak ďalej. Ako už tu bolo povedané, naozaj treba aj to, aby boli zamestnanci dobre informovaní, pretože samozrejme existujú aj rizika súvisiace s takýmito schémami. Napríklad riziko toho, že o všetky investície prídete, takisto aj o svoju prácu, pokiaľ e, spoločnosť potom zbankrotuje a v tom prípade už potom tá strata je dvojnásobná. Za nás by sme chceli zdôrazniť, že e, výhody alebo zisky z schémy EFP by vždy mali e, byť e, navyše akéhokoľvek normálneho bežného odmeňovania zamestnancov a nemá to byť v žiadnom prípade náhrada e, či nejakých či už platových záležitostí alebo odvodových. A kolega Pavel chce zdôrazniť, že účasť na takýchto schémach vždy by mala byť dobrovoľná pre zamestnancov a nemala by ovplyvňovala, nemala by ovplyvňovať ich schopnosť, ich mobilitu, ich e, možnosť e, napríklad e, konať v rôznych kolektívnych e, vyjednávaniach. A e, na záver hovorí kolega, že sa teší na ďalšiu prácu v tejto veci. Ďakujeme za to, čo sa stalo doteraz, čo sa už urobilo a tešíme sa aj na ďalší vývoj tohto, tejto témy. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pani Sander, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ja som prišla niečo neskôr. Bola som totiž v, na hlasovaní v výbore No Myslím, že e, ste trochu v predstihu časovo tu v tomto výbore. Chcela by som sa poďakovať e, spravodajkyni za jej návrh správy. Myslím, že to je veľmi dobre spracované. Je to veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu a celkovo myslím, že sa to uberá dobrým smerom čo sa týka stanovených priorít podľa našej skupiny, e, čo sa týka účasti pracovníkov. Hovoríme dnes o 111 pozniackých návrhoch, ktoré predložili naši kolegovia. Ja za seba ako tenevá spravodajkynia za skupinu EPP môžem pripomenúť tri hlavné posolstvá, ktoré rezonujú v našich 20 pozmiacich návrhoch, ktoré sme predložili. Poprvé, Isté, že účasť, finančná účasť pracovníkov musí byť eh, predmetom podpory, taktiež je treba to rozvieť, pretože je to spôsob, ako spravodlivejšie rozdeliť eh, um, účasť v celom podniku. Tiež to musí byť stanovené na úrovni každého členského štátu. Myslím, že je dôležité v tomto smere dodržiavať už platné systémy a tiež osobitosti jednotlivých eh, podnikateľských štruktúr na národnej úrovni. Podľa nás eh, by na európskej úrovni malo vzniknúť priestor pre výmenu osočených postupov, odstraňovanie prekážok, eh, čo sa týka podielu pracovníkov na tento procese. Ďalej druhá priorita pre nás je dôležité, aby takýto finančný podiel pracovníkov išiel ruka v ruke s vysokou mierou informácií. Týchto pracovníkov musia mať možnosť vyhodnocovať rizika, výhody jednotlivých eh, režimov účasti, pre ktoré sa rozhodnú. A tiež je dôležité, aby táto finančná účasť, finančný podiel pracovníkov eh, bola na báze dobrovoľnosti, a to najmä v prípade malých stredných podnikov. Je potrebné, aby v prípade týchto podnikov nevznikali príliš veľké náklady, ktoré by boli disproporčné v porovnaní s možnými výhodami, ktoré by mohli čerpať eh, zo zavedenia takéhoto systému eh, finančného podielu eh, pre svojich pracovníkov. Naozaj by som chcela vysloviť spokojnosť. Som veľmi rada, že som mala možnosť pracovať na tejto správe ako teňová spravodajkyňa. Rokovania sa rozbehli technickým stretnutím aj toto stretnutie prebehlo vo veľmi pozitívnom duchu. Ja verím, že budeme pokračovať v podobnom duchu aj naďalej. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Gerike. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca Ulfskok, pani spravodajkyňa Weber. Účasť pracovníkov môže skutočne byť efektívnym nástrojom na zvýšenie motivácie pracovníkov a tiež z pevne väzieb na podnike. Teda v podstate je to stávka na vlastnú výkonnosť. Môže to byť základom novej podnikovej štruktúry, ktorej pracovníci sa budú môcť podeliť o svoje iniciatívy, o svoje návrhy. Európskeho podnikateľského ducha to môže tiež posilniť a tiež to môže vytvoriť e, prepojenie k zásadám čestného obchodníka, ale vyžaduje si to jasné pravidlá. A to sa snažíme stanoviť v tejto správe. Je nepripustné, aby e, podniky, ktoré sú kotované na burze, nútili svojich pracovníkov e, do tohto systému. To je nepripustné. Musíme tieto pravidlá však tiež zjednodušiť, tak aby napokon aj, ma, aj malé stredné podniky z toho mali prospech, najmä v prípade rod, rodinných podnikov, remeselníkov. Tu je účasť pracovníkov naozaj často pozitívnym úkazom. Tieto impulzy by som si želal, keď budeme prejednávať e, naše uznesenie, teda e, viac záruk, e, spolurozhodovanie, to by bola pridaná hodnota pre pracovníkov a nie vykoristovanie. Je to systém, ktorý by sa dal aplikovať aj na úrovni malých a stredných podnikov. Snažme sa bojovať za to spoločne a tým vytvoríme nový európsky priestor účasti pracovníkov, čo bude prospešné pre podniky aj pre samotných pracovníkov. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pani Lambert. Ďakujem. Ja k tomu už nemám príliš veľa čo dodať. Myslím, že aj čo sa týka pracovnej atmosféry, je tu snaha dohodnúť sa, za to sa chcem spravodajkyni naozaj poďakovať. Ja by som eh, mohla zareagovať na to, čo tu zaznelo na margo toho, že tieto systémy nemajú za cieľ nahrádzať mzdu. To je zásadná vec, aby sa nepresúvalo tiež riziko, najmä na tých, ktorí nie sú schopní toto riziko znášať. V každom prípade takýto podiel zamestnancov je relevantný aj snahe udržať si pracovníka, viac ho zapojiť do riadenia firmy, do rozhodovania, aj keď to zahrňa čiastočne aj zdieľanie rizika. Myslím, že trošku sa to v súčasnosti zanedbáva v štruktúrach, eh, podľa ktorých fungujú naše podniky. Teda toto sú z nášho pohľadu dôležité aspekty, tiež to musí byť dobrovoľnej povahy, nemôže to nahradať mzdu a tiež sa nesme presúvať eh, ekonomické riziko. Myslím si však, že okrem toho eh, nežiadame príliš veľa. Nemôžeme to vnímať eh, ako všeliek. Niektorí si myslia, že je to úplne ideálne riešenie, že to vyrieši všetky problémy. To nie. Je to zaujímavá myšlienka, je to nástroj, ktorý naozaj zvýši podiel pracovníkov, zamestnancov. Neviem, či to naozaj prispieje k zvýšeniu zamestnanosti, to naozaj ma nenaplňa až takou istotou, ale verím, že nejaký prínos to prinesie. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Beber, môžete to zhrnúť, ak si želáte. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Chcela by som vás ubezpečiť, že všetky tieto zásady, ktoré spomínate, už sú zapracované v správe a sú posilnené aj v návrhoch kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Isté, že chceme, aby to bolo na dobrovoľnej báze, chceme, aby sa zvážili ďalšie výhody popri mzde. Samozrejme, nemôžeme predsa e, spôsobiť, aby sa zamestnanci stavili do horšej pozície, než aké sú. Samozrejme, chceme sa držať zásady nediskriminácie, Chceme eh, zamestnancov správne informovať, eh, aby tiež si uvedomili, v čom sú rizika. Podnikanie jednoducho zo svojho prináša aj riziko. My nechceme, aby ľudia boli vystavení horšej situácii, než eh, v aké aktuálne sú. Zároveň je tiež pravda, že v členských štátoch je už e, celý súbor podobných e, e, systémov. Podľa mňa však sa to nevyužíva v takej miere, ako by sa to mohlo. Môže to totiž priniesť naozaj mm, o mnoho viac stability na trhu práce a tiež v časoch, keď firmy sú v problémoch. Takýmto spôsobom je možné im poskytnúť podporu a pomoc a zároveň tým zaistiť e, aj existenciu pracovných miest v danej firme. Ešte raz ďakujem kolegom za ich vyjadrenia. Teším sa na stretnutie 28. augusta na schôdze spravodajcov a želám vám všetkým e, príjemný oddych v lete. Ďakujeme. Plánuje sa to schváliť vo výbore EMPL 24. septembra po letnej prestávke. A do pléna je to naplánované v novembri. Týmto sme sa dostali na záver našej schôdze. Chcela by som pripomenúť, že zajtra máme naplánovanú schôdzu koordinátorov o 9. hodine do 10.30. A Yes, after that we will have a, a, a, an ordinary... A potom e, bude nasledovať e, e, riadna schôdza výboru na tému Európsky sociálny fond Máme na to vymedzené dve hodiny. Dúfam, že aspoň niektorí z vás sa tejto diskusie zúčastnia. Je to totiž dôležitá otázka. A tiež si vypočujeme úvod od pani Sukovej z Európskej komisie. Ako viete, zvádza sa vždy boj o tieto peniaze, ako s nimi naložiť, Preto vás prosím, aby ste sa podľa možnosti zúčastnili predtým, než naozaj začne letná prestávka. Ďakujem. Dovidenia, príjemný večer.